Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Kolegovia, začneme. Ale ešte predtým chcem požiadať všetkých kolegov, aby sme si minúto ticha pripomenuli dianie práve teraz sa na letisku za Ventem. thank you very much. Item 9 in our agenda it is Bod 9 na programe. Oznámenia predsedu o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 21. marca. Koordinátori schválili svoje odporúčania a bolo to elektronicky rozoslané. Ak nebudú žiadne námietky, budeme považovať tieto rozhodnutia za schválené. A teraz začneme hlasovať. Ešte predtým sa však musíme presvedčiť, Máme totiž požiadavku o minuté hlasovanie v návrhu 36, 37, 38. Musíme si teda overiť, kto je za túto požiadavku a kto je proti. Otváram hlasovanie o tomto návrhu. Nech sa páči, hlasujte. Everybody voted? No? No? OK, the vote is closed. Koniec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý. Teda táto požiadavka. Začneme hlasovať. Emendamento 1. Chi è a favore? Chi è contro? Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme. voto è aperto. Avete votato tutti. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Pani Somer, ospravedlňujem sa. Nemám do sebou hlasovaciu kartičku, môžem hlasovať rukou. Dobre, ale poprosíme vášho asistenta, aby ju išiel e, e, zobrať. Dobre? Áno, áno, už, už je na ceste. Pozmeňovací návrh 9. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňovací návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 14. Kto je e, za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 16. Za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Prosím. Zdržali sa? Prijaté. Teraz hlasujeme o kompromise číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz návrh 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 6. Za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Teraz hlasujeme po zmencom návrhu 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. K 37. máme ústny pozmeňovací návrh sú nejaké námietky? E, pán kolega Mikolášik, máte námietku? Dobre, je vás viac než štyria. Takže hlasujeme bez ústneho pozmaňovacieho návrhu v dvoch častiach. K prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz hlasujeme o 38, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 40, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 41 odpadáva, 42, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmievací návrh 45, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmievací návrh 46, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 54, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 58, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 60, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. 61, kompatibilná za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa, prijatá. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7, kto je za? proti, zdržali sa, prijatý. 60, 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 71 za, proti, zdržali sa, prijaté. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 74 prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 79 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, prijatá. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté konečné hlasovanie elektronicky. Aj kolegyňa Zomer už má kartičku. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz môžeme prejsť k ďalšiemu eh, bodu na našom eh, programe. Tým je hlasovanie o uznesení o povinnom označovaní krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín. Pozmeňujúci návrh 27. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 29 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme si to. Il voto è chiuso, avete votato tutti? Končím hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Prijaté. 32 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 33 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 36 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 34 za proti, zdržali sa zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tridsaťdeviatka v dvoch častiach. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť. Za. Proti zdržali sa zamietnuté. 38 v dvoch častiach, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, ospravedlňujem sa, druhá časť odpadáva, keďže sme zamietli prvú. 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 41, 42, 43 identické v bloku. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 40 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 44 za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 45 v dvoch častiach prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Hlasovanie je ukončené, prijaté jedným hlasom o jeden hlas. V druhej časti, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 47 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 46 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 40. 49 spoločne s 50 sú identické za proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 53 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť odpadáva. Pozmeňovací návrh 54 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 55 za, proti, zdržali sa prijaté. 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 59. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 61 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté. 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 66 v dvoch častiach, k prvej časti za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa prijaté. Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 71. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 72. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 74 v dvoch častiach. V prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Teraz 75, 76, 77, identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa prijaté v dvoch častiach 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť Prepačte, hovorí pán predseda, e, tento návrh odpadol, pretože sme prijali pozmeňovací návrh 81. Takže e, odpadol, nemusíme hľadať, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 78, nehlasujeme ani o 79, ale hlasujeme o 80. K tomuto návrhu je ústny pozmeňovací návrh Christofera Fielnera. Máte námietky k tomuto ústnom pozmeňovaciemu návrhu? Nie. Takže hlasujeme o 80 v pozmenenej podobe, e, teda pozmenenej e, ústy pozmeňovacím návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 87. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 86. za? Proti? Zdržali sa? skontrolujeme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz 85. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. V dvoch častiach 82, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť odpadáva, 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 89 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 90 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 95 <clears throat> za proti, zdržali sa zamietnuté. 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 93, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 94 je stiahnutá, hlasujeme o 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté. O 92 sa nehlasuje, 97, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 104, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 103, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 102, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 100 14. Gardini Čírio. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 111 za. Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme to. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasujeme pozmeňujúcom návrhu 118 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme si to. 118. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Hlasujeme o 115. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 120 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 113 za proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Málo rúk zdvíhate. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 121 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 106 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Sto sedem. Lebo 116 odpadáva, takže 107 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 117 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 109 za, proti, zdržali sa, prijaté. 108 za, 108 odpadáva, keďže sme prijali 74. Ospravedlňuje sa pán predseda. 110. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 112 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 4 za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. Peťka za. Proti. Zdržali sa, skontrolujeme to. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie prijaté jedným hlasom, o jeden hlas. Ťažko e, sa to odhaduje, pretože jednotlivé skupiny sú e, rozdelené, takže musíme to overovať. Šestka, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Poprosím socialistov, aby zdvíhali ruky. Teraz osmička. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz 9 za, proti, zdrželi sa prijaté, 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 odpadáva. Teraz 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 16 za, proti, skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie ukončené, prijaté. Teraz 19. Za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté 23 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz návrh 26. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 1. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. Teraz hlasujeme o návrhu uznesenia v pozmenenej podobe. Kto je za? Samozrejme, elektronicky hlasujeme. Kto je za? Áno, elektronicky, ospravedlňuje sa pán predseda. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie.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 Dear colleagues, we continue to vote. Pokračujeme. Aj keď došlo k ďalšiemu teroristickému útoku v metre, pokračujeme predsa v hlasovaní. Ďalej budeme hlasovať o epidémii vírusu Zika. A začneme návrhom 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Koniec hlasovania. Schválené. 18, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené ďalej. 19, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 20, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 21, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. DV1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 23, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 25 za. Proti? Zdržali sa. Schválené. 24 za proti, zdržali sa schválené 26, kto je za, proti, zdržali sa schválené 27 za, proti, zdržali sa schválené 28 za, proti, zdržali sa schválené 29, kto je za, proti, zdržali sa schválené 30, kto je za, proti, zdržali sa schválené FEM 4 za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej 9 2 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 31 je bezpredmetný. 32, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 33, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 34, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 9, 5 kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. FEM 5 k odseku 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 30. Pardon, teraz 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 38. Kto je za? proti, zdržali sa, overíme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Koniec hlasovania je schválené. Ďalej. 39, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej, návrh 44, druhá časť, kompatibilná, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej, 45, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej, 9.3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 94 4 a 47, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej 53, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalej 48, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Návrh 49, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalej 50, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej úvodné ustanovenia. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Koniec hlasovania schválené. Ďalej, návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Fem 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Fem 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej nasleduje návrh 9, druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Ďalej návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 15, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky, nech sa páči, hlasujte.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 Ďalej budeme hlasovať k námietke. Pani Dalaj, nech sa páči. Ďakujem. E, chcem sa vyjadriť k nasledujúcemu hlasovaniu. Môžeme podporiť túto námietku. Nestačí len byť za alebo proti, tak ako to robíme teraz, pretože táto námietka hovorí jasne, žiada Európsku komisiu, aby dala nové povolenie a tiež je potrebné príklad nové návrhy. Musíme dosiahnuť dlhodobé riešenie a to aj v prospech občanov, ktorí si želajú zdravé potraviny a tiež pre polnospodárov, eh, ktorí narábajú s týmito látkami eh, v prvom kontakte a zažívajú teraz veľmi vážnu krízu. Chceme predložiť pozmeňujúce návrhy do pléna, tak aby sme vyslali jasný signál členským štátom a tiež komisii, ktorá má na starosti túto oblasť. Ďakujem. Uh, Takže je tu návrh viacerých politických skupín. Budeme hlasovať o uh, týchto návrhoch. Otváram hlasovanie. Avete votato tutti? Konec hlasovania. Schválené. Ďalej je tu návrh ENF. A o návrhu ENF nebudeme hlasovať. Podľa vyjadrenia kolegyne e, týmto sme hlasovanie ukončili. prosím, ak si želáte opustiť miestnosť, láskavo opustite e, miestnosť tichosti. O minútu pokračujeme v programe. Siamo gelati. Eh, oppure faccio uscire qualcosa a Valentina Valentinazzo. Per... Dear colleagues, dear colleagues. Kolegovia, myslím, že najlepšou reakciou na aktuálne dianie je pokračovať v práci. Navrhujem, aby sme prešli k ďalšiemu programu na našom, program, našom, našom programe Ide o delegáciu výboru ENVY na 10. zasadnutie výboru organizácie IKO, konkrétne KF 10. A v tejto súvislosti dávam slovo predsedovi tejto delegácie. Pani Gerling bola predsedničkou a tá nám predniesie správu a tejto delegácie a potom budeme môcť diskutovať. Pani Gerling, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chairman. Ďakujem. Žiaľ, nemám tu zo sebou poznámky, je mi to veľmi ľúto, ale vzhľadom na dianie dnes ráno som prišla priamo do um, miestnosti, nezastavila som sa u seba v kancelárii, budem si to musieť teda uh, všetko vyťahnuť z hlavy. Dúfam, že ste všetci prečítali správu o našej ceste. Táto správa popisuje celú našu návštevu. E, bolo to v zložitých okolnostiach, pretože parlament nemohol e, sa zúčastniť e, schôdzi, schôdzi KF 10. Mali sme najskôr dojem, že to bolo dosť Mm, nepriateľné, takáto zábrana, ale napokon sme dospeli k záveru, že je to veľmi odborné stretnutie, to, že sme sa nemohli zúčastniť plenárnej schôdze tejto práce. Predsa napriek usilovnej práci nášho sekretariátu a celého týmu, aj komisie, aj zástupcov v Montreali, sa nám podarilo priebehu niekoľkých dní našho pobytu posunúť e, naše poznatky o mnoho ďalej. Prebehlo viacero bilaterálnych stretnutí mimo oficiálneho stretnutia KF10. Využili sme to, že tam bolo prítomných mnoho e, významných e, aktérov, mm, ktorí sa podielajú na fungovanie trhového mechanizmu E, tiež sme dostali informácie od mimovládok, e, to bolo veľmi užitočné. Stretli sme sa s rôznymi inými organizáciami, vrátane zástupcov e, letiskových združení, ďalej združení leteckých spoločností a tiež prebiehli bilaterálne stretnutia s rôznymi krajinami, mm, pričom jedno zruženie chýbalo, konkrétne čínske, s nimi sme sa nemohli stretnúť, pretože Pravdepodobne e, to bolo spôsobené tým, že toto stretnutie e, prebiehalo v čase čínskeho nového roka. Bola to škoda, pretože Čína je veľmi dôležitým partnerom. Nemáme teda prehľad o ich postojoch, ale podarilo sa nám stretnúť sa s rôznymi inými partnermi, najmä členskými štátmi EÚ. Stretli sme sa s nimi oddelenie a aj spoločne. A myslím, že to bolo veľmi užitočné, pretože je nám jasné už teraz, že s nimi budeme pracovať na ďalšej schôdzi a tiež v rámci e, zhromaždenia. Tiež sme sa stretli s delegáciou Kanady. Aj oni majú veľmi užitočné informácie aj so, s zastupcami USA sme sa stretli, aj keď z tohto stretnutia sme sa toho príliš veľa nedozvedeli. A začiatok nebol veľmi slubný, ale myslím, že na záver sme boli relatívne spokojní kvôli tomu, že sme dokázali informovať našich partnerov o našich postojoch veľmi jasne. Nechceli sme to však formulovať tak, aby vznikli nejaké nesprávne dojmy, keď sa totiž hovorilo o radikálnych opatreniach, ktoré sa plánujú na koniec tohto roka, teda zastavenie z tých iniciatív. Chceli sme teda dať jasné návo, že, to pre nás, že je to pre nás veľmi dôležité, ale nechci sme príliš e, rezolútne trvať na tom, že európsky prístup je ten najsprávnejší. Snažili sme sa formulovať veci diplomaticky a nepríliš politicky. E, stretli sme sa aj s predsedom IKO. Myslím, že toto stretnutie bolo veľmi mm, plodné on sa vyjadril, že jeho osobným cieľom je do septembra dosiahnuť vyrokovanie mechanizmu. Veľmi ich teší, že sa im podalo splniť uhlíkové ciele. Možno boli radšej už len kvôli faktu, že sa im podarilo niečo vyrokovať, než že by ich veľmi eh, uspokojovali konkrétne výsledky. Ďalšie stretnutie sa chystá v máji. Predseda nás uistil, že on nebude mať žiadne námietky voči tomu, aby parlament bol súčasťou delegácie EÚ na hlavnej schôdzi. Myslím, že už len to samo o sebe by sa dalo považovať za úspech tejto dvojdňovej cesty. Dúfam, že to v tejto fáze stačí. Je mi ľúto, e, naozaj je to len z toho, čo si pamätám. Poznámky som si zabudla. Thank you very much for your uh, effort to remember. Ďakujeme pekne za vaše snahy rozpamätať sa. Na priebeh tejto misie neviem, či sa kolegovia chcú vyjadriť. Pán Belet, ďakujem. Chcel by som eh, podporiť eh, to, čo veľmi vynikajúco zhrnula pani Gerling. Myslím, že predsedala vynikajúco tejto misii. Chcem zablažovať aj sekretariátu. Rozhodne to nebolo jednoduché, eh, je vám to jasné. Mm, program, ktorý sa chystá, je veľmi zaujímavý. Ďakujeme, blahoželáme aj zastupcom Európskej komisie pretože aj s nimi sa nám veľmi dobre spolupracovalo. Julia už spomenula mm, štandardy, ktoré boli e, schválené v priebehu nášho pobytu. To je síce pokrok, ale zároveň musíme uznať, že to nie je príliš ambiciozne rozhodnutie. To, ktoré bolo prijaté, dúfam, že prebehne revízia nedlho. A ďalšia vec, ktorú tu roznila aj pani Gerling, mechanizmus, e, ktorý bude založený na globálnom trhu, ktorý sa teraz rozvíja. Očakáva sa, že e, by sa mal schváliť v maji a potom v septembri, októbri sa to definitívne potvrdí. Máme dosť zmiešané pocity v súvislosti s tým, čo je aktuálne predmetom návrhu ICAO, pretože sa tu nehovorí o ETS či alternatíve k systému ETS, hovorí sa tu len o mechanizme vyvažovania teda offsetu. To síce nie je zlé, No nie je to systém ETS, mechanizmus offsetovania, ktorý bude zahrňať mnoho výnimiek pre mnohé krajiny. Mm, to nás príliš neuspokojuje. Ale isté, že bude záležať na podrobnostiach konkrétneho návrhu. Musíme k tomu pristupovať rezervovanie, už Julie spomenula mechanizmus e, zastavenia hodín, e, teda do konca roka úplne vyprší všetko čas, ktorý je k dispozícii na základe správy a štúdie, ktorú vypracoval Európsky parlament. Nedávno vieme, že letecký sektor, medzinárodný letecký sektor v najbližších desaťročiach do roka 2050 bude jedným z najvýznamnejších producentov emisí CO2 globálne. Zatiaľ predstavujú zhruba 2 až 3 celkového množstva globálnych emisí, ale postupne do roku 2050 to posunie až na 20 či 30 všetkých emisí CO2. Teda je veľmi jasné, že e, celý sektor medzinárodného letectva sa bude musieť e, dosť výrazne angažovať v snahe odbúrať tieto emisie. Dúfam, že tento mechanizmus e, osvetovania sa podarí odsúhlasiť, ale nemôže to byť definitívny záver Uvedomujeme si, že tento mechanizmus e, e, zastavenia hodín bude dosť e, zložitý. Podalo sa prijať prvý krok. Ak sa podarí ho definitívne odsúhlasiť, bol by to krok správnym smerom. Ale isté, že bude potrebný onedlho revízny mechanizmus aby sme vôbec mohli tento návrh podporiť. V parlamente sa o tom bude musieť začať diskutovať a budeme musieť dosiahnuť výsledok do konca tohto roka. Ďakujeme. Ešte niekto? Pán Líze, ďakujem, pán predseda, ďakujem aj kolegom ktorí sa ujali na túto strastiplnú cestu. Nebola to jednoduchá mm, cesta, pretože nebolo celkom jasné, či bude možné vôbec rozumne rokovať. Delegácia Európskeho parlamentu nebola prijatá u predsedníctva IKO. Napriek tomu kolegovia boli ochotní vycestovať a prebehlo aj viacero rozumných stretnutí. Isté, že našim e, spoločným cieľom je dosiahnuť dohodu redukcie emisí e, v leteckom sektore v globálnom meradle. Žiaľ, musíme povedať, že tento proces je veľmi pomalý v prípade všetkých medzinárodných rokovaní o ochrane klímy. Aj v Paríži napokon tie výsledky neboli až také senzačné, že by sme tým automaticky dokázali vyriešiť problémy našej klímy. Je to len prvý krok v prípade EKO je tento proces však ešte pomalší a pokrok ešte slabší, než e, tomu spravidla býva zvykom. Od roku 2020 má IKO v pláne e, zaistiť e, uhlíkovo neutrálny rast. No, to znamená, že momentálne sa IKO nehovorí vôbec o redukcii emisí. To nie je žiadna téma v diskusiách a to je už prvý problém. No a čo je veľmi zarážajúce, pretože samotný priemysel dohodu alebo asociácia IATA si dala sama cieľ do roku 2050 znížiť emisie o 50%. No ja si myslím, že e, to je vec, o ktorej treba neustále hovoriť. Či zodpovedný v IKAL, že priemysel má väčšie ambície ako organizácia, ktorá zodpovedá. No a e, uhlíkovo-neutrálny rast ale na papieri, pretože nejde o, o redukciu, ale offsety, čiže kompenzácie platby uh, uh, podnikov v leteckom, leteckej doprave, Eh, iným, ktorí znížia skutočne emisie. No a bohužiaľ, často je to tak, že zodpovední v rámci ICAO majú názor, že dohoda sa dá dosiahnuť len vtedy, eh, keď cieľ uhlíkovo-neutrálneho rastu bude ešte oslabený ide o isté línie medzi priemyselnými krajinami, medzi Európou a USA. ktoré budú zahrnuté do tohto cieľa tak, aby ostatné krajiny, ako napríklad Čína, boli zapojené a až od roku 2024 by mali mať porovnateľný systém. To už je dodatočný ďalší problém. No a v Paríži bola dohodnutá zmluva a to bol vždy cieľ UNFCCC a to, že ak krajiny ako Čína budú robiť menej, tak priemyselné krajiny rozvinuté budú robiť viac. My ako EU sme si stanovili cieľ minus 40 e, pretože India, Čína, Brazília a ostatné krajiny e, dostali výnimku, že môžu ešte ich emisie z isté obdobie stúpať. IKAO takýto mechanizmus neexistuje. Nebude to žiadny uhlíkovo neutrálny rast a týmto posunom A preto myslím, že sa budeme v nadchádzajúcich mesiacoch ešte musieť vynasnažiť. To je signál pre komisiu a štáty ICAO. Totiž e- ICAO sa musí, to bol mechanizmus posilnenia cieľov Nebude to dohoda pripravená na ratifikáciu, ale ďalšie e, záväzky, na ktorých sa bude ďalej pracovať. Cieľ priemyslu minus 50 roku 2050 musí byť minimálne dohodnutý. No a my sa musíme zamýšľať z krátkodobého hľadiska nad tým, ako by ste leteckú dopravu v rámci EÚ my sme chceli systém, tak by všetky lety, ktoré budú v Európe letať a pristávať, boli v rámci systému ETS. Dálne. Tak napríklad lety z Londýna do Rímu, Ríma alebo Frankfurtu sú zaradené. A Európska lety majú malé ambície, KEP je 10% v porovnaní s ostatnými priemyselnými odvetviami. Nechcem povedať, že v porovnaní s ocieľarským priemyslom maletecký priemysel e, relatívne malé problémy. v rámci ETS ktoré nie sú ohrozené carbon leakage. Máme opciu 100% pre leteckú dopravu, dopravu. Je tam 15% a tým sa treba zaoberať. Komisia ešte predloží nový návrh po valnom zhromaždení ICAO a treba to vidieť eh, spolu eh, s tými správami tak, aby sme všetky hospodárske sektory eh, s nimi zaobchádzali rovnako Viedli sme diskusiu o carbon leakage. No, sa používate tiska mimo EÚ, ale problém carbon leakage v prípade ocele a iných energeticky náročných produktov je väčší každú tónu ocele. Teraz sa výrobí EU sa dá nahradiť dovozom a leta z Londýna do Aten alebo z Paríže do Ríma sa nedá nahradiť letom z Šanghaja do Pekingu. A preto myslím, že týmito otázkami sa treba presne zaoberať a presne treba zvážiť, čo robíme s medzikontinentálnymi letmi. Nechceme zbudzovať dojem, ako keby pre nás každé riešenie bolo správne a priateľné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, aby som chcel poďakovať kolegyňam a kolegom, ktorí boli na delegácii zúčastnili sa rokovaní z IKAO, bolo to už takmer Mission Impossible, ale som si vypočul, že by Gerling viedla delegáciu veľmi dobre, diskusie boli kvalitné a je dôležité, že budem signalizovať, že tieto témy držíme je skutočne naša, našou povinnosťou neuspokojovať sa parlament nemôže ostať bokom. My sme zákonodárcami, musíme implikovať a implementovať všetky veci a musíme obhájiť aj pred občanmi a to nie sú a nemusia to robiť úradníci Európskej komisie. Carbon leakage, Peter o tom hovoril, to je veľmi dôležité. Priebehu reformy ETS musíme mať stratégiu, vlastne ukázať, že nie je tu len jeden sektor alebo dva sektory, ktoré zohrávajú osobitnú úlohu, ale aj ostatné sektory ako oceliarský priemysel. Ďalšie sú tiež medzinárodnej hospodárskej súťaži a preto potrebujeme ako parlament a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť rozumný kompromis, ktorý podporí veľká väčšina, pretože budeme úspešne a nemôžeme to presadzovať vo výbore väčšinou alebo rozdielom jedného hlasu alebo dvoch. Treba jasne povedať, že ochranu životného prostredia berieme vážne a aj tento sektor musí v budúcnosti eh, plniť svoje úlohy a záväzky. Viem, že je na, na medzinárodnej úrovni ťažké, ale neviem, ako by som zástupcom oceliarského priemyslu alebo iným vysvetlil, že k vám budeme prísni, cementárne, to si nebudem vôbec všímať, že ste v medzinárodnej hospodárskej súťaži, ale v prípade leteckej dopravy to budeme urobiť, urobím úplne inak. Takže preto sa musíme snažiť. rozhodli sme, že sa zúčastníme ďalšieho zasadnutia IKO spolu parlamentom. No a ja ďakujem kolegom a musíme získať veľkú väčšinu a musíme mať kompromisnú líniu, ktorú podporí väčšina kolegov a potom náš hlas neostane nevypočutý. Thank you very much. Ďakujem pekne. Neviem, či ešte niekto by sa chcel vyjadriť. Nie. No dobre. Takže tento bod môžeme uzavrieť a prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je posledný bod dnešného zasadnutia. A to je výmena názorov s Európskou komisiou o zdravotnej starostlivosti pre utečencov si spomíname, tak politické skupiny predložili žiadosť. A teraz na úvod dáme slovo komisii a ja ďakujem komisii za to, že sú tu aj dnes. No a dáme slovo komisii na úvodné vyjadrenie a neskôr začne diskusia poslancov. Pani Izabela Mata Baranko, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Od začiatku tejto mimoriadnej situácie s prílivom utečencov a migrantov Európska komisia je aktívna na všetkých frontoch. Generálne riaditeľstvo pre zdravie a potravinovú bezpečnosť koordinuje aktivity e, v osobitnom výbore Ďakujeme na žiadosti členských štátov, vrátanie vakcín, posilňujeme dozor nákazlivých nad nákazlivými e, chorobami. Máme systém časného varovania z ECDC, e, sme v kontakte s národnými kontaktnými bodmi a, e, a ostatnými organizáciami a zaistujeme konsistentnosť komunikačných oznámení týkajúci sa zdravotnej situácie utečencov prispievame k lepšiemu pochopeniu skutočne, že mimoriadný prílev migrantov a utečencov nie je hrozba pre verejné zdravie, ani pre ľudí, ktorí prichádzajú, ani pre populáciu Európskej únie. Monitor, na monitoring používame systém monitoringa chorôb spolu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a ECDC pripravili jeden jednotný nástroj na hodnotenie zdravotného stavu migrantov a utečencov, čo pomôže, pomáha tiež vyštudovať individuálnu lekárskú históriu. Máme pri príručku v rôznych jazykoch. Projekt je v pilotnej fráze v Grécku a bude pokračovať v ďalších krajinách bude k dispozícii papierovej elektronickej verzii na to, aby sme sa podelili o informácie so všetkými krajinami. 7,2 milióna eur e, sme e, uvoľnili tak, aby sme pomohli členským štátom a pod veľkým migračným tlakom, aby dokázali čeliť výzvam týka Medzinárodnej organizácie pre migráciu. E, boli financované 4 dodatočné projekty na obdobie 12 mesiacov od 2016 prijaté rôzne protokoly, usmernenia, koordinačné nástroje. Spolupracujeme e, s Európskym lekárskym zborom, hlavne v oblasti verejného zdravia. Z dlhodobého hľadiska DG Sante sa zameriava na integráciu. Pracovný plán na rok 2016 zdravotného prostredia e, programu venuje 7,5 milióna eur na zdieľanie informácií, aktivít a osvedčených e, postupov bude venovať osobitnú pozornosť aj mentálnemu zdraviu. E, návrh na prikladanie návrhov, alebo výzva na prikladanie návrhov bola e, predložená e, v marci na tréning zdravotných profesionálov bude doplnený rôzne školenia má to byť pre odborníkov v prvej línii a pohraničnú stráže bude sa zaoberať otázkami, ktoré tak nepoznajú. respektíve vzhľadom na špecifické potreby populácie, rovnako sa zúčastňujeme na diskusii modrej karty. No a ako mnohí migranti sú, sú e, zdravotný, sú zdravotný personál, ktorý môže byť zapojený do našich programov. Takže to sú a, e, aktivity komisie v tejto oblasti. Teraz ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Neviem, či sú tu otázky kolegov. Pani Berta, ďakujem pekne. Spomenuli ste, ako spájate rodinu, pretože keď niekto príde a potrebujú hm, nemocenskú starostlivosť, sú potom rozdelení, existuje systém, ako udržať kontakty medzi členmi rodiny, keď niektorí potrebujú lekárskú starostlivosť a iní z rodiny sú od nich odlúčení. Ďalší kolegovia, kolegyne? Nie, nech sa páči, komisia, Európska komisia je, má zodpovednosť tejto oblasti, ako viete, zdravotná starostlivosť a organizácie je v zodpovednosti členských štátov, ale toto zachádza ďalej ako zdravotná starostlivosť, toto je sociálna pomoc pre rodiny a to nie je v rukách Európskej únie. únie. To je národná kompetencia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že nie sú žiadne ďalšie otázky na komisiu. A ja chcem len pripomenúť, že ďalšie zasadnutie sa uskutoční 18. a 19. apríla. A môžeme naše zasadnutie, trochu zvláštne, vzhľadom na okolnosti, ukončiť. Ďakujem veľmi pekne a uvidíme sa na ďalšom zasadnutí.